schôdze. Najprv začneme s vyhláseniami vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničnú politiku a pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pod predsedničkou komisie pani Ashton o nedávnom zemetrasení na Haiti. Takisto sa vyjadrí komisár de Gult, ale najprv teda má slovo pani Catherine Ashton a ja by som ho najprv chcel aj privítať eh, na základe eh, širokej spolupráce, ktorú sme mali v rôznych eh, oblastiach a chcem jej zaželať všetko najlepšie pre výkon jej mandátu. Máte slovo, pani Ešta. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za vaše milé slova. Vážení poslanci, požiadala som to, to, o túto rozpravu, aby som mohla poinformovať vašu snemovňu o situácii v Haiti po hroznom zemetrasení z 12. januára. Straty sú obrovské a škody sú nevyčísliteľné. Až 3 milióny ľudí boli postihnutých touto tragédiou a počet mŕtvych neustále stúpa. Je to obrovská politická, humanitárna katastrofa. Naša pozornosť sa sústreďuje na spoluprácu s OSN a s vodcami Haiti, aby sme zmiernili utrpenie občanov Haiti. Chceme pomáhať v rekonštrukcii Haiti z dlhodobého Mnoho občanov Európy tiež prišlo o život a zhruba tisíc z nich e, e, ešte stále je stratených. Nechceme ovládať e, titulky v tlači, ale chceme pomôcť ľuďom, ktorí naozaj potrebujú našu pomoc spoločne s OSN. Chceme predísť neefektívnym opatreniam, ktoré by odkláňali pozornosť zo skutočnej potreby pomoci. Dohodla som sa s komisárom Deguchtom, že vycestuje do Haiti tento týždeň, aby vyslovil sústrasť občanom Haiti v dôsledku strátku, ktorým došlo. Okrem toho bude rokovať s zastupcami OSN a s našimi zastupcami priamo v teréne o tom, aké sú potreby v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme naďalej pracovať na všetkých frontoch v oblasti humanitárnej, politickej aj bezpečnostnej. E, za posledné dni som neustále v kontakte s e, Hillary Clintonovou, s vedením OSN, s e, ministrami zahraničných vecí Európskej únie a tiež so zástupcami Kanady, ktorí sa angažujú na Haiti. Chceme takýmto spôsobom zabezpečiť účinnú a efektívnu medzinárodnú pomoc vycestujem do Spojených štátov tento týždeň a budem e, diskutovať s vládou, OSN, e, pardon, s vládou USA o týchto otázkach, e, ale tiež s zastupcami OSN. Organizácia Spojených štátov požiadala o naliehavú pomoc vo výške 575 miliónov amerických dolárov, ale tiež logistickú pomoc na dopravu a na prepravu humanitárnej pomoci. Včera generálny tajomník OSN vyžiada, požiadal o posilnenie mierovej misie OSN na to, aby sme zmobilizovali a koordinovali našu pomoc. Požiadala som španielské predsedníctvo, aby e, zvolalo mimoriadnú radu pre zahraničné veci. Včera poprvýkrát od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy chceme takto naplniť e, našu misiu spoločne medzi komisiou, členskými štátmi a radou a poskytnúť koordinovú pomoc. Je to skutočne priekopnícke. Včera včerajšia schôdza bola veľmi e, užitočná, pretože sme sa dohodli na tom, že je potrebné okamžite zareagovať a spolupracovať s OSN. Pokiaľ ide o finančnú pomoc, e, rada dospela k týmto závorom e, ocenila návrh komisie na okamžitú humanitárnu pomoc vo výške 30 miliónov eur. Okrem toho k 92 miliónom eur, ktoré poskytujú členské štáty. Ďalej ocenila e, záväzky komisie vo výške 100 miliónov eur na nehumanitárnu pomoc okamžitého charakteru e, za účelom rekonštrukcie Haiti a tiež zaznamenala e, poznámku komisie, že ďalších 200 miliónov eur bude k dispozícii z toho hľadiska. Okrem toho, prebehla dohoda o post e, o ďalšej pomoci, e, teda dospeli sme k tomu záveru, že táto pomoc je adekvátna. Budeme vyžovať Dominikánsku republiku na to, aby sme dostávali, by sme mohli dopraviť pomoc do, do Haiti. Chceme sa sústraďovať najmä na tie naj, e, najakutnejšie oblasti po požiadavke generálneho OSN, ktorý žiadal o zvýšenie počtov jednotiek na policajnej a bezpečnostnej úrovni. E, rada predložila konkrétne návrhy na mobilizáciu takýchto jednotiek. Ja sa tiež snažím pracovať v tomto smere. Okrem toho sme zvolali e, ďalšiu schôdzu zameranú na bezpečnosť. Po tomto zasadnutí rady e, sme na tejto schôdzi rokovali o prínose jednotlivých členských štátov a taktiež e, o pomoci policajných zložiek a žandárov z Európskej únie. V najbližších dňoch sa budeme tomuto venovať naďalej a chceme dosiahnuť čo najrychlejšiu pomoc a reakciu. V budúci pondelok sa e, zíde Rada pre zahraničné otázky a bude o tomto rokovať aj naďalej. Je to obrovská úloha pre e, oblasť zahraničnej politiky, pretože občania Haiti, ale aj naši občania očakávajú, že budeme schopní zareagovať okamžite, efektívne a koordinovane. E, domnievame sa, že takto postupujeme. Teším sa na spoluprácu s parlamentom v tejto veci. Som veľmi rada, že som dnes mala možnosť predstúpiť pred vás a poinformovať vás o týchto výsledkoch a vypočuť si vaše názory. Ďakujem. Eh, eh, Teraz mene komisie má slovo pán komisár. Thank you, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začal tým, že zdôrazním ten nevydaný charakter tohto nešťastia, pokiaľ ide o jeho humanitný rozmer, ako aj dopad na krajinu ako celok. Ako viete, Haiti je jedna z najchudobnejších krajín sveta je to krajina v chronickom krehkom stave, kde základné funkcie a kapacity boli veľmi významne narušené. Taktiež aj medzinárodné spoločenstvo utrpelo veľkú ranu. Mimovládne organizácie OSN, pracovníci EÚ tiež sú ešte nezvestní a to predstavuje aj problém pre organizáciu pomoci na mieste. Nie je to preto, že by sme boli nekompetentní, ale je to aj preto, že tá, tí ľudia, ktorí poskytujú pomoc, boli tiež zasiahnutí a pomoc preto neprichádza tak rýchlo, ako by mohla, ale vidíme, že situácia sa z hodiny na hodinu zlepšuje. Takže nie je to len o záchrane ľudských životov, vlastne my musíme zachrániť celú krajinu a preto vysoká predstaviteľka pani Ashton zvolala túto mimoriadne zasadnutie rady, ktoré podľa mňa bolo veľmi užitočným nástrojom na riešenie problému. Dovolte, aby som sa stručne zameral na tie hlavné výzvy, Poprvé je to vyriešenie humanitných potrieb. Tie sú obrovské. Ide najmä o naliehavú e, lekárskú pomoc zranením, sanitačné zariadenia a vodu, pretože hrozí napríklad cholera, potraviny a prístrežky. Potrebujeme chirurgov prvú pomoc, lieky, e, pomoc v potravinách, prístrežky, logistickú podporu, pomoc deťom organizácia koordinujúca toto úsilie bude musieť dokončiť najprv hodnotenie potrieb, pretože oni, len, oni vedia najlepšie, čo je potrebné, organizovať logistiku a to sa bude tiež riešiť aj v rámci inštitúcií EÚ. Potom musíme zorganizovať koordináciu medzinárodného úsilia v oblasti pomoci, čo je veľmi náročné a ťažké za takéto situácie. A chcem zdôrazniť, že len niekoľko hodín po eh, odozve zemetra senia už na miesto prišli európske eh, týmy na pomoc, aby koordinovali pomoc a odhadovali potreby. Máme aj eh, týmy Organizácie spojených národov a tí sú neustále v kontakte s koordinátorom za OSN. Po druhé, treba vybudovať základné činnosti, kapacity, schopnosti štátu. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože tá krajina musí začať znovu fungovať nielen fyzicky, väčšina budov zmizla, ale znamená toto nešťastie aj to, že chyba veľa štátnych vysokých predstaviteľov a došlo k prerušeniu činnosti štátu. Riešime to aj v rade, vyšleme tým expertov EÚ, ktorých konkrétnou úlohou bude odhadnúť kritické potreby haitského štátu a e, správy, aby sme mohli poskytnúť pomoc. Pracovníci v teréne to samozrejme vedia najlepšie, ale to, ich kapacita, ich schopnosti sú teraz pod veľkým tlakom, nestačia na to. Budú v nadchádzajúcich dňoch bude stále dôležitejšia. My ako EÚ, ako komisia a rada by sme sa mohli ujať vedúcej úlohy a to je pri e, obnove štátu pri obnove štátnych inštitúcií, či už fyzicky, alebo aj z hľadiska ľudských zdrojov. Potom je tu plán e, vybudovania a znovu vybudovania krajiny a mnoho e, pracovníkov a prostriedkov ktoré sú momentálne na, miestne, na mieste, o chvíľu odídu. A pretože prvá vlna je vyriešená, ale potom príde druhá vlna potreby a ak tam nezostaneme, hrozí katastrofa. Musíme pamätať na strednodobú a dlhodobú povinnosť pomoci a odstraňovania dôsledkov nešťastia. Musíme pracovať tak, aby sme správne rozdelili sily a pracovníkov medzi členskými štátmi a inštitúciami, aby Pomoc na obnovu, zmiernenie situácie bola trvalá, aby mohla nastúpiť okamžite potom, ako odídu pracovníci záchranného charakteru ako prvej reakcie. musíme zabezpečiť dobrú koordináciu a účinnosť a skutočne táto doba preverí silu našich záväzkov. Uvidíme, či uspejeme. Potom je tu ešte ďalšia reakcia, to je finančná. Ako vysoká predstaviteľka už povedala, Európska komisia prispeje veľmi významne. V prvom rade z hľadiska humanitnej pomoci to bude 30 miliónov eur, z čoho väčšia časť, 22, sú úplne E, nové peniaze, ktoré prídu navyše k tomu, e, k tým záväzkom v oblasti humanitnej pomoci, ktorú sme už dali Haiti. Potom je tu systém tej rýchlej obnovy, kde štát, pretože tu hovoríme o tých štátnych inštitúciách, to bude 100 miliónov eur, financovaných 50 na 50, takže peniaze sú presmerované a nové peniaze a potom dlhodobá rekonstrukcia obnova kde už máme počiatočnú sumu 200 miliónov eur a to vlastne uvidíme, na čo bude. Teraz tu hovoríme o 10 miliardách dolárov. Zdá sa, že je to veľa, ale zrejme to nie je veľa pre sladiska rozpočtu Haiti. Uvidíme, ako bude vyzerať e, záväzková komis- e, konferencia a k čomu sa zaviažú ostatné štáty. Takže takto vyzerá balík za EÚ ktorý teraz pripravujeme, k všetkým tým príspevkom, ktoré sa už poskytli a ktoré poskytnú aj členské štáty. Ako vysoká predstaviteľka povedala, navštívim región, navštívim Haiti, ako aj Dominikánsku republiku, odchádzam zajtra ráno, aby som sa stretol s úradmi, s orgánmi, s predstaviteľmi štátu a snažil sa dohodnúť, ako by sme mohli obnoviť štátne inštitúcie prezidenta, navštívim aj veľké mimovládne organizácie a budem aj v Dominikanskej republike, pretože je dôležité, aby sme sa stretli aj s týmito predstaviteľmi, ktorí sú susedmi Haiti a vidíme, že hranice sú naozaj otázka, ktorá by mohla v budúcnosti vyvolať napätie. Takže preto som sa rozhodol navštíviť aj Dominikanskú republiku. A pán predseda, myslím, že toto je momentálne všetko, čo môžem k tomuto povedať. Keď sa vrátim z návštevy, budem informovať výbor pre rozvoj o mojich zisteniach v pondelok popoludní. Dario. Pán komisár, ďakujem pekne a teraz sa začnú e, okolo e, príhovorov jednotlivých e, rečníkov. Najprv začne zastupca EPP, pán Gejvičov, na 1,5 minúty. Pán predsedajúci, celkom iste snemovňa by si chcela pripomenúť nezvestných zamestnancov zastúpení OSN na EÚ a všetkých ďalších nezvestných, ktorí e, teraz sú na Haiti. E, som veľmi rád, že pán komisár de Gucht vycestuje a že nám spojformuje o výsledkoch svojej cesty v pondelok. To vítame. Aby som použil jeho formuláciu, je to bezprecedentná katastrofa a nedokážem ani predvídať dopad tejto udalosti. Myslím si, že je vhodné takto to pomenovať a spomínam to preto, že si myslím, že Európska únia musí byť viditeľnejšia teraz, keď už máme vysokú predstaviteľku, ktorá je zároveň podpredsedničkou komisie. Táto osoba musí byť viditeľnejšia v takýchto situáciách. Európska únia je najväčším darcom pomoci na svete. E, poskytuje viac ako 60 všetkej pomoci. Sme zrejme e, najväčším poskytovateľom aj humanitárnej pomoci na svete, ale vidíme, E, všetky tie nemocnice, ktoré vybudovajú e, Spojené štáty americké a všetky ďalšie formy pomoci z Belgicka, z Írska a z ďalších krajín by mali byť viditeľnejšie. Prečo by sme nemohli zriadiť nejaké stále skupiny, ktoré budú rotovať, ale budú ochotné vycestovať okamžite do týchto postihnutých oblastí v prípade potreby? A ešte posledná vec. E, Haiti bolo postihnuté veľkou chudobou už pred touto udalosťou a po tejto katastrofe nezabúdajme na Haiti. Je potrebné okamžite bojovať proti chudobe na Haiti a vyriešiť ju navždy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mičula. Teraz v mene socialistov a demokratov vystupí pani Linda McAvan na dve minúty. Um, you, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslíme na postihnutiu ľudí v Haiti po tejto tragédii ste všetci poslanci chcú vyjadriť svoju sústrasť eh, s ľuďmi na Haiti. Je to tragédia, ale ako povedal Gay Mitchell, je to tragédia v krajine, kde 75 ľudí už žilo eh, pod hranicou životného minima. Je to skutočne otázka, ktorej sa musíme venovať v budúcnosti tejto otázke chudoby. Verejnosť eh, zareagovala vynikajúco na túto veľkú výzvu pomoci Haiti v Spojenom kráľovstve. 30 miliónov libier bolo zozbieraných iba za niekoľko dní. Um, a to v časoch krízy. Teda vidíme, že verejnosť nás podporuje v našom úsilí zhromažďovať finančnú pomoc pre Haiti. A vysoká predstaviteľka, chcem vám poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli v tom, že ste zhromaždili a zabezpečili takú rýchlu reakciu Európskej únie Poučili sme sa s tsunami, že dobrá koordinácia je rovnako dôležitá ako samotné financie, ktoré poskytneme tej ktorej krajine. Nede o to, aká vlajka bude na tej pomoci, ide o to, aby sme tú pomoc pokam, okamžite poskytli a to v spolupráci s OSN. Pokiaľ ide o dlhodobú pomoc, som veľmi rada, že sa uskutoční medzinárodná konferencia zameraná na tému Haiti. Myslím si, že je potrebné zvážiť celú túto otázku Haiti a ďalej zadlženosti tejto krajiny. Myslím si, že práve táto zadlženosť bude predmetom tejto medzinárodnej konferencie. 890 miliónov dolárov je dlh, ktorý má Haiti. A veľká časť toho dlhu je práve voči Medzinárodnému menovému fondu. 190 miliónov e, dolárov bolo poskytnutých e, Haiti formou pôžičky a táto krajina je zadlžená na ďalších 100 rokov. Teda dúfam, že aj tomuto sa budeme venovať na schôdzi Medzinárodného menového fondu. Máte pravdu, že otázka hranice s Dominikánskou republikou je taktiež dôležité v tejto súvislosti. Ďakujem za vaše úsilie a dúfam, že celá naša snemovňa bude spolupracovať na tom, aby sme poskytli čo najrychlejšiu a koordinovanú pomoc. Ďakujem pekne, pani Makraván. A teraz sa v mene eh, liberálov na 1,5 minúty má slovo pán Hayward. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som chcel zablahoželať, zaželať pani Aštenovej veľa úspechov v, tých mnohých výzvach, ktorých, ktorým čelí. Ako povedal generál tajomník OSN, je to najhoršia humanitárna katastrofa za 10 ročia, pretože je tam neustále rastúci počet obetí a nezvestných ľudí. Je to tragédia, ktorú nedokážeme ani vyčísliť. Vieme, aké Veľké problémy sú na Haiti, pretože je tam veľký problém dostať pomoc k tým ľuďom, ktorí potrebujú. Sú tam problémy byrokratického charakteru, logistického problému. A to ešte zhoršuje celú túto tragickú situáciu. Toto sú problémy, ktoré narušujú rovnováhu medzi životom a smrťou na Haiti. V tomto chaose je potrebné poskytnúť koordinovanú pomoc. Mimovládne organizácie, vládne orgány, medzinárodné organizácie a miestne orgány musia spolupracovať na tom, aby poskytli eh, núzovú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Je jasné, že táto krajina potrebuje obrovskú medzinárodnú pomoc a to okamžite. Reakcia občanov Európskej únie a ich štedrosť bola skutočne obdivuhodná. Viac ako 425 miliónov eur Európska únia rozhodla sa poskytnúť ako pomoc Haiti a to je dôkazom mm, veľkej ochoty k pomoci, ale táto pomoc musí byť koordinovaná. Cieľom pomoci Európskej únie je konsolidovať eh, celosvetové úsilie na pomoc a dúfam, že pán komisár de Gucht sa bude snažiť pracovať na dosiahnutie eh, tohto cieľa a aj na schôdzi z OSN tento týždeň o tom bude hovoriť. Musíme považovať eh, za prioritu boj proti chudobe vyšlenená suma, ktorá je určená na ostradenie e, dlhu. Haiti je e, relatívne vysoká, ale musíme sa ešte snažiť viac v tomto smere. Musíme totiž splniť všetky ciele, ktoré sme si stanovili v oblasti boja proti chudobe. Por tres minutos y nombre... Ďakujem pekne a teraz v mene zelených má slovo na 3 minúty pani Žoliš. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, pán komisár, drahí kolegovia. Táto nová humanitárna kríza, na ktorých sa dostalo Haiti, e, prekračuje svojou šírkou všetkých predchádzajúce krízy e, e, preto veľmi ťažko nachádzame tie správne slova, keď hovoríme o obetiach, keď hovoríme o preži- tých, čo prežili, ako aj o rodinách, s ktorými sa delíme o ich utrpenia, sme si vedomi svojej zodpovednosti. toto zemetrasenie bolo obrovské, avšak to nevysvetľuje samotné tú šírku tejto E, tragédie. Je to, aj, e, je to vlastne e, obrovská chudoba, v ktorej Haiti sa ocitá už mnoho rokov a medzinárodné spoločenstvo nebolo schopné na tom nič zmeniť. Keď myslíme na Haiti, musíme myslieť na politiky, ktoré vôbec nefungujú, na medzinárodné spoločenstva, na medzinárodné organizácie, ktoré ešte zhoršili ich ekonomiku a vlastne citlivý charakter ich spoločenstva. V roku 90. rokov Haiti bolo skoro samo e, sebestačné. E, vytváralo 90 svojej, e, svojich potravinovej sebestačnosti, zatiaľ čo v súčasnosti je to len 50 Vôbec sa nevyužíva miestna produkcia. Hajt, ty pred tragédiou bola e, krajinou bez e, svojich vlastných zdrojov, pretože e, tie zdroje im boli zobraté. Teda treba naozaj sa zamyslieť nad tým, že čo treba poskytnúť Haiti, aby samotná sa z tohto dostala. Je treba naozaj vyzvihnúť medzinárodné spoločenstvo, aby sa snažilo pomoc a rozmýšľať nad spôsobom, akým treba konať. Ale v prvom rade musíme sa zamyslieť nad dlhodobým výhľadom, nad dlhodobým rozvojom, aby to všetko bolo účinné, čo sú tie správne priority, ktoré by boli e, správne väčšinou. No, všetko, čo sme doteraz stanovili, e, bolo e, završené vlastne našim neúspechom. Nedostatočné finančné zdroje, ktoré podvyživujú dlhodobý rozvoj, sú toho ešte aj dôsledkom. My hovoríme o 130 miliónoch eur, ktoré by mali byť poskytované krátkodobo a 200 miliónov eur e, na dlhodobé e, ciele. Ja chcem porovnať tieto čísla s inými číslami v rámci 150 e, miliard eur, ktoré banky City a Wall Street musia zaplatiť niekoľko, nejaké tisícké ľudí, ktorí pracujú v bankách napríklad. Toto je vlastne otázka modelu rozvoja, ktorý chceme šíriť na globálnej úrovni. Humanitárna naliehavá pomoc je potrebná, ale nie je dostatočná. A v každom prípade nemôže byť nahradená mm, rozvojovou pomocou, e, ktorá, mm, ktorú potrebujú e, krajiny ktoré e, žijú v diktatorskom režime. Toto sú Eh, pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Eh, musíme eh, príjmať tieto krajiny, my využívajú svoje vlastné zdroje. Zoberme si príklad Haiti a snažme sa im na pomoc, pretože sme im to dlžní. Pán vysoká predstaviteľská, pán komisár Drej, kolegovia, myslíme na obeť Haiti, snažme sa im obno- pomôcť obovne obnoviť krajinu, ktorá bola zničená ešte predtým, ako vôbec prišlo k tejto prírodnej katastrofe. Pani Žoli. Ďakujem. A teraz v mene eh, konzervatívcov a reformistov bude minútu hovoriť pán Deva. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Naše srdcia aj naša duša je s obyvateľmi Haiti a s ich utrpením. Ďakujem pani Eštonovej a pánovi de Guchtovi za informáciu o tom, čo sa už stalo spravilo. Určite budú prichádzať ďalšie prostriedky. Bol som tam, keď tsunami narazilo do Sri Lanky a Indonézii. navštívil som Turecko, e, sledoval som, čo sa deje v Číne. Vždy, keď dojde k takémuto nešťastiu, sme zaskočení. Níde, pokiaľ ide o čistú vodu alebo stany, ale sme zaskočení infraštruktúrou. Aha, my povieme, infraštruktúra je zničená. Samozrejme, že je zničená. My musíme dokázať veľmi rýchlo priniesť e, núdzovú infraštruktúru. Ale ako? Napríklad, ako príde letecká materská loď? sú tam rôzne veci, e, helikoptery, čističky vody a podobne. Nemohli by sme vytvoriť globálnu záchrannú operáciu, ktorá je pripravená odísť hneď, ktorá by hneď dokázala poskytnúť dočasné e, útočištia, nahradiť zničenú infraštruktúru a podobne. Proste ide o to, ako zachrániť život hneď po tom, ako dojde ku katastrofe. Ďakujem. Teraz na dve minúty v mene GUE NGL má slovo pán Le Jarik ďakujem pekne, pán predseda. Pani eh, vysoká predstaviteľka, eh, pán komisár, chcel by som ešte eh, znovu povedať, aký sme, ako sme dotknutí touto situáciou, pretože haitský ľud zasiahol takáto veľká tragédia už 20 dní prežívajú naozaj ozajstné peklo. Medzinárodná solidarita síce hraje pri srdci, ale treba ju ešte posilniť a lepšie koordinovať v službách populácie ktorá je hladná, ktorá nemá základné, eh, eh, základnú zdravotnú starostlivosť, nemá kde bývať a tak ďalej. Európska únia sa rozhodovať, eh, deblokovať prvé finančné prostriedky, ale my nemôžeme zostať len tu. Pomoc EÚ musí byť oveľa vyššia a bankový svetový systém musí takisto prispieť. Potravinová pomoc musí byť naliehavo do, dodaná haitskému obyvateľstvu. Môžeme e, úprimne povedať, že náš kontinent má naozaj veľký dlh voči týmto e, krajinám, voči Haiti po e, tom, ako sme vyplienili takúto krajinu a ako sme ju kolonizovali, teraz treba naozaj im napomôcť. Je to perla Karibiku a cez medzinárodné spoločenstva, ktoré im Eh, utiahli eh, kohúčik kvôli hrozným dlhám, eh, dlhom. My musíme za to zodpovedať. Mali by sme okamžite sa zasadiť o to, aby boli zrušené bez podmienok tento veľký dlh. Naša skupina chce na zasadnutí v Montreale pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o obnove, rekonštrukcii a trvalom udržateľnom rozvoji na Haiti s haitským obyvateľstvom. Táto rekonštrukcia musí byť pod záštitou OSN takým spôsobom, aby haitský ľud znovu našiel svoju ekonomickú a politickú suverenitu. Haiti nemôže byť len akousi hračkou v rámci eh, hry o dominanciu medzi veľkými eh, veľmocami. Eh, nechajme to len na USA. Eh, musíme eh, naozaj stavať pozor, aby táto hrozná tragédia nebola zamienkou pre severoamerických lídrov, aby sa inštalovali na tomto ostrove, aby tam spustili svoje vojenské základne. Európa musí byť príkladom a nemôže mať len, môže mať len jediný cieľ a to je obava o haitský ľud, o haitské deti. Ďakujem pekne. Gracias, kolega. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz v mene EFD bude hovoriť na jednu minútu pán Provera. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vyjadriť eh, obrovskú eh, úprimnú solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorí boli zasiahnutí touto obrovskou prírodnou katastrofou. Eh, situácia ako táto, ktoré zničia infraštruktúry, budovia, kde sú tisícky ľudí, je tu skoro nemožné vlastne efektívne zabezpečiť pomoc bez toho, aby sme mali minimálne podmienky zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti. Akýkoľvek pomoc bude zabezpečená, bude to veľmi ťažké koordinovať to a eh, bude veľmi ťažké zabezpečiť distribúciu eh, tejto pomoci. Eh, musíme pochopiť, na koho, pre koho slúži táto pomoc a to je zásadná vec. Chcel by som sa zamyslieť aj nad tým, že pri, veľakrát prílišná štedrosť verejných ako aj súkromných donátorov bola využitá nesprávne a bola vlastne distribuovaná ľuďom, ktorí naozaj to nepotrebovali. A preto treba zaviesť aj kontrolný systém, aby eh, bolo zabranené eh, eh, kradnúčiu práve v takýmto krajinám, kde nie je zabezpečená správna verejná správa a kontrola. Musíme byť efektívni a dúfam, že toto bude mať úspech. Ďakujem pekne, kolega. A teraz skončíme toto kolo príhovorov. Na 1,5 minúty sa vyjadrí pán Griffin v mene nezávislých. Pán predseda, to, čo sa stalo na Haiti, je šokujúce a len ľudia dokážu cítiť súcit s obeťami toh, nevinnými obeťami tohto nešťastia. My všetci tu sme dobre zaplatení a môžeme pomôcť a dávať. Ja som ochotný dať svoj denný e, honorár, denné diety a, a ostatní by to tiež mohli urobiť. Mohli by sme takto porovnať našu štedrosť ich daňami. Globalizácia zničila našu ekonomiku Červená páska v Británii ničí podnikateľov a všetko toto smeruje do e, úpadku a e, biedy. To, čo sa stalo v Haiti, na Haiti je tragické, ale u nás v Británii vidíme, že 50 e, tisíc dôchodcov je ohrozených smrťou, lebo si nemôžu dovoliť kúri túto zimu. Ale vidíme teda túto pravdu, ktorá zahambuje politické vedenie, pretože uh, Eh, ukazuje, ako si zahráva s osudmi a so životmi. 100 tisícky našich vlastných ľudí zomiera, pretože vlády eh, zanedbávajú európsku daň za teplo. Ale my sme pripravení eh, pomôcť, keď sa deje niečo v dvore suseda. Toto nie je súcit, ale pokritectvo. Ja poznám naše dedictvo, ale Biblia vždy ukazuje pravdu a tá, ktorú väčšina z nás ignoruje. Timothy 1.5. Ak sa nebudeme starať o tých, ktorí sú našimi príbuznými, tak uh, sa upierame a popierame sami sema. Teraz sú, teraz sú jednotlivé e, príspevky, ktoré sa vyjadrujú sa individuálnych hovorcovia. Najprv to bude pani Strifler, ktorá bude hovoriť na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Tak ako to bolo povedané predtým, eh, táto katastrofa bola obrovská vzhľadom na veľké zemetrasenie, ktoré bolo asi najvážnejšie v histórii, ktorá e, zvyšila bilanciou e, mŕtvych. Ja som veľmi rada, že Európska komisia rýchlo zasiahla, ako aj e, angažovanosť ich členov, ktorí hneď uvoľnili finančné zdroje na rekonštrukciu, ako aj na naliehavú prvú pomoc. Avšak musíme ľutovať to, že Európania veľmi samostatne reagovali a že nebola dostatočne vyviená e, táto prvá pomoc, čo vlastne oslavilo efektívnosť e, a Američania vlastne potom zabudli, že Európania sú najväčšími donátormi pre rozvojovú pomoc. Európska komisia e, tiež nevyužila európsky mechanizmus pre ochranu Eh, civilného obyvateľstva, ktoré je v súčasnosti eh, zásadnou súčasťou eh, našej reakcie na krízy. Nedávne udalosti vlastne potvrdzujú, že treba zlepšiť reakciu na tieto krízy zo strany EÚ, že musíme naozaj vytvoriť ozajstné kapacity pre túto oblasť. A chcem teraz pripomenúť návrh Michela Barnieru z roku 2006, ktorý, ktorá je pripravená, ktorá môže vytvoriť vlastne európske síly pre túto oblasť oblasť. Ale dneska sa práve vyjadril práve v, v, v prospech takejto rýchlej reakcie. V rámci niekoľkých dní USA získali domináciu úlohu v oblasti prvej pomoci a je veľmi dôležité pripomenúť, že koordinačná a globálna úloha LOKŠE, čiže e, Úradu e, pre koordináciu pomoci OSN, ktorá je úplne najlepšia pre koordináciu takéto pomoci, že nejde vlastne o to, aby sme e, vyviesili našu vlajku, ale keď je dobrá organizácia a keď sú poskytované prostriedky, myslím, že by to bolo potrebné zviditeľniť a európske občania musia naozaj vedieť, čo robí Európska únia. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, a teraz na dve minúty má slovo pán Tyrolien. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Haiti eh, bola odsudená na toto veľké nešťastie. Od svojej nezávislosti eh, boli tu rôzne politické burlivé udalosti, ako aj prírodné katastrofy. A teraz sa nachádzame dnes v tejto situácii voči historickej dráme, nedostatok potravín, veľa zranených, veľa mŕtvych a a e, nedostatočná podpora medzinárodného spoločenstva. Musíme však prekonať e, toto všetko. Európska únia musí e, na pomoc tejto snahe o rekonštrukciu a tak ďalej. My máme strašne veľa historických prepojení z Haiti. Bola to naša kolónia, bola to najprosperujúcejšia kolónia zo všetkých. Takisto máme diplomatické prepojenia, dohoda o partnerstve s Kotonu, privilegované partnerstvo a nakoniec zemepisné prepojenia, pretože Haiti je susedskou krajinou, ultraperifernou oblasťou EÚ. Kríza na Haiti je prvým testom nového oddelenia pre vonkajšiu pomoc, eh, ktorú pani Ashton máte vy tu eh, čas predsedať. A eh, doteraz vlastne táto katastrofa predstavila veľké výzvy preto, aby sme zlepšili túto našu oblasť, pretože okrem Haiti Eh, americká eh, pomoc pochybnila našu schopnosť mobilizovať eh, prvú pomoc. A takto veľké snahy v prospech európskej koordinácie, ako aj príspevky členských štátov, nemôžu zastierať to, že máme vlastne ťažkosti pri tejto koordinácii tieto veci alebo táto pomoc bude riadená. OSN a Európska únia musí naozaj e, mať samostatnú štruktúru, ktorá by bola integrovaná a ktorá by mala dostatočné finančné zdroje na to, aby zvládla takéto e, komplikované úlohy. Nakoniec e, rekonštrukcia predstavuje obrovskú výzvu. Ide o veľký politický, administratívny, hospodársky, sociálny a environmentálny zaťažový proces. My sme možno a teraz možno na začiatku novej cesty je to veľká politická výzva pre Európu, ktorá musí potvrdiť sa ako viditeľný líder v tomto procese. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tivolien. Teraz na 1 minúty má slovo kolega Gerens. Pán predseda, drahí kolegovia, večerné správy nám pripomínajú každý večer, že utrpenie na Haiti je neporovnateľné. Možno, že to utrpenie je neporovnateľné, avšak súcit e, celoplanetárny je e, veľmi e, pozitívny. Tento súcit je síce spontánny, ale žiaľ Bohu pominuteľný. O dva týždne, keď médiá uprednostnia iné udalosti, vtedy príde tá hodina pravdy. Ak e, ďalší postoj nebude zabezpečený, tak Hajiťania e, znovu v sa ocitajú v nebezpečnosti, že budú sami a odsúdení na svoj údel. V takejto krajine, kde treba všetko urobiť, musíme začať obnovou, rekonštrukciou, je veľmi dôležité konať tak, aby jednotlivé etapy naozaj vyústili v ozajstnú politiku rozvoja. Európska únia má k dispozícii rôzne nástroje a veľké skúsenosti v tejto oblasti. A preto teda výzvy, ktorým si je e, haitská spoločnosť vystavená, ktorá žiaľ nemá dostatok finančných zdrojov, predstavuje naozaj hodinu pravdy aj pre Európsku úniu. Práve v týchto nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch bude treba e, e, účinne a rozhodne reagovať tento aspekt je o to dôležitejší ako z pohľadu e, obnovy, potom ako budú stanovené základné bezpečnostné podmienky, ako aj základný verejný poriadok, ktorý je veľmi dôležitý v krajine, kde všetko sa stalo obeťou zemetrasenia, vrátania inštitucionálnych štruktúr. Zase mi preto rozumné trvať na zásadnom aspekte. Obnova, rekonštrukcia haitského štátu musia byť e, samot, dielom samotných hajťanov. Toto je ich rozvoj. Mus, môžeme im pomôcť e, v duchu partnerstva. A Európa urobí dobre, ak to vyhlasí aj v rámci medzinárodných konferencií, ktoré sú stanovené na tento účel. Áno, partnerstvu, nie paternalizmu a novému kolonializmu. Ďakujem pekne. Pán Gerens, a teraz má slovo na eh, minútu pán Kožušník. Vážený pane predsedajúci. Pán predseda, dámy a páni kolegovia. Určite budeme súhlasiť v tom, že ide o najväčšiu tragédiu za posledných 200 rokov v tejto oblasti a za svojich kolegov z európskych konzervatívcov a svojich, v mene svojich spolupčanov z Českej republiky chcem vyjazriť Mm, súcita, spolúčasť s obeťami. Bez ohľadu na túto tragédiu vidíme, že EÚ je aj po Lisabone nekoordinovaná, neschopná konať. Pripomína mi trochu štvorhlavého draka. Máme prezidenta, máme premiéra predsedajúcej krajiny, predsedu komisie a komisárku. Ja osobne si myslím, že v tomto prípade, ale musím povedať, že EÚ zaspala to nezaspal, sú občania jednotlivých členských štátov, ktorí denodenne poskytujú materiálnu aj finančnú pomoc. Ďakujem. Teraz na jednu minútu má slovo pani Ilda Figueredo. Obrigada, Sr. Presidente. Também nos associamos às condolências e ao lamento que todos fazemos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj my by sme radi vyjadrili náš súcit uh, s občanmi Haiti, pretože e, sú vystavení takejto tragédii a my chceme vyjadriť e, našu solidaritu s nimi. Avšak musíme zdôrazniť e, aj niekoľko základných skutočností. Žiadna krajina by sa nemala zviesť na takejto katastrofe a zaujať nejaké neokoloniálne postoje a ako napríklad to bolo v prípade vyslania vojenských zložiek eh, USA, kde vládne takáto chudoba. A táto chudoba tam je preto, že eh, ostatné západné krajiny zneužívali túto krajinu po dlhé roky, najmä nadnárodné firmy, ktoré sídla v USA. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, táto je zameraná predovšetkým na rekonštrukciu, na vybudovanie tejto krajiny. Tí odvážni ľudia v Haiti si zaslúžia takúto našu pomoc. Mnoho Afričanov um, protestovalo proti otroctvu v tejto krajine a tam spustili sociálnu revolúciu, ktorá mala potom vplyv na celý zvyšok kontinentu. Musíme poskytnúť núdzovú pomoc, musíme byť koordinovaní, ale nemali by sme sa utekať na kolonializmu. Teraz na 1,5 minúty má slovo pani Angelini. A ďakujem pekne, pán predseda. Na Haiti e, sa stala obrovská tragédia, ktorá bola spôsobená prírodou, ale takisto aj e, v nedostatočným právnym systémom nie je schopná vlastne ani minimálne zvládnuť e, naliehavú pomoc, ako aj túto situáciu. Pomoc občanskej občanom využívajú ľudia, ktorí sú bez škrupúľ. Červený kríž už spustil alarm a v januári Európska únia musí naozaj sa vyjadrovať jediným hlasom a začať koordinovanou činnosťou humanitárnej pomoci lebo eh, eh, ináč tu vznikne chaos. Eh, takisto aj vzácne, vzácna pomoc, ktorá, o ktorej hovorila dnes komisie zo strany členských štátov. Tuto je mm, vynimočné treba z úsilie baronky Ashton, hlavne pre syrioty, pre deti, ktorí potrebujú prvú pomoc, hlavne pokiaľ ide o psychologickú ku e, pomoci. Ináč budú odsudené na chudobu a na e, zneužitie. Musíme sa vyhnúť takisto tomu, aby medzinárodné spoločenstvo e, bolo si, uvedom, bolo si vedomé to, že treba naozaj zjednodušiť všetky procedúry preto treba uľahčiť trebárs aj eh, adopciu detí, ktoré aj tých eh, teraz nemá ako eh, vyživiť. Preto aj komisár Fratini hovorí o vytvorení štruktúr pre deti. A takisto musíme im zabezpečiť cesty do zahraničia na akési prázdniny a tak ďalej. Preto chcem tu položiť jednu otázku. Máme dispozíciu na medzinárodnej úrovni, preto aby sme znižovali alebo zrušili hajcký dlh Ďakujem pekne, pani Angelini. A teraz na 1,5 minúty pani Korina Kret. Uh, Áno, je to pravda. Celý svet uh, už uh, v súčasnosti prejavuje solidaritu s obeťami tejto katastrofy. Zareagovali sme koordinovane a okamžite Teraz e, je tá účinnosť pomoci e, závisí od koordinácie tejto pomoci. Už to odznelo viackrát e, humanitárne organizácie, ďalej organizácie OK, ale aj ďalšie organizácie musia spolupracovať v tejto pomoci. Potrebujeme postupovať koordinovania aj na úrovni Európskej únie tak, aby táto pomoc bola účinná, pretože okrem nevyhnutnej okamžitej pomoci je potrebné nastoliť späť verejný poriadok a zabezpečiť aj bezpečnosť na uliciach v Haiti. Isté, že dochádza k situácii, kde mnohí ľudia protestujú a kde humanitárna pomoc je nevyhnutná, ale OSN je skutočne zavalená a nezvláda túto situáciu. Musíme im pomôcť a to práve preto, že Európska únia eh, má veľkú dôveryhodnosť. Myslím si, že Európska únia musí byť eh, vodcom tohto procesu znovu vybudovania tejto krajiny, pokiaľ ide o štátne štruktúry. Tieto musíme znovu vytvoriť. Musíme uľahčiť život ľuďom na Haiti. Potrebujeme konkrétne praktické riešenia, zjednodušené postupy pre adopciu sirot, ktoré prišli o rodičov v dôsledku tejto katastrofy. Musíme eh, efektívne zareagovať na túto katastrofu. Ďakujem pekne, pani Kretu. A teraz na pol minúty pán choval. Pani przewodniczący, pani, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani vysoká predstaviteľka, Počúvame rôzne hlasy v tejto snemovni, ale za týmito hlasmi je jediný spoločný motív. Politické konanie Európskej únie nie je dostatočne koordinované. Teraz e, musíme vysloviť vďačnosť mimovládnym organizáciám a občianským organizáciám, ktoré zareagovali okamžite a správne. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo by sme mohli zlepšiť v našich reakciách. Mám jednu otázku na pani vysokopredstaviteľku Aštonovú. Je to prvá situácia, s ktorou ste sa stretli vo vašej funkcii, aké závery chcete vyvodiť, čo je podľa vás dôležité zlepšiť v budúcnosti v tomto smere. Myslím si, že toto je najdôležitejšia otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať. Ďakujem. Kolega. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz najmä pol minúty má slovo kolega Filip Živa. Madame Ashton. Pani Ashton, stačí stačí. Pri každej katastrofe je to rovnaké. Francúzi zašlú lietadlo, bezpečnostné. Taliani, Belgičania, všetci urobia to isté a vždy to je v každom kúte sveta také isté. Ten výsledok je taký istý, že na koordinácia, strata politickej šance, dezorganizácia. Kedy toto už prestane? kedy komisia eh, už eh, naozaj začne správne reagovať. A nehovorte nám dookola to isté, že je to komplikované, pretože projekty sú pripravené. Treba ich len využiť. V roku 2006 Michel Barnier navrhol vytvorenie európskych eh, síl na základe dobrovoľné, do, dobrovoľníctva jednotlivých štátok. Bolo to schválené jednomyselne 27 zakomponovať to tam príslušníkov vlastne vnútroštátnych jednotiek, e, kde by bol vlastne generálny štáb na vrchu. Pani Ashton, máte tento návrh, urobte to s tými, ktorí to chcú. Tí ostatní pochopia a pridajú sa ku nám v budúcnosti, keď pochopia, že je to dôležité. Všetky tie záväzky, ktoré sme prijali a teraz v súčasnosti nič sme nespravili. Ja vážim svoje slova. E, je to nečinnosť komisie a to je kriminálne, to je trestné. Pani Ashton, prečo Európa neustále musí opakovať svoje chyby? Pani Ashton, nikto nespochybňuje vašu dobrú vôľu, ale už tu poprosím vás dnes vyhláste vytvorenie týchto ozbrojených koordinačných eh, síl pre túto prvú pomoc. Parlament nás bude znasledovať, keď budete potrebovať podporu. My sme tu na to, aby sme vám pomohli. Ale z milosti poprosím vás pre Božiu milosť, už prestante hovoriť o koordinácii a začnete konať, začnite konať, robiť, robte túto koordináciu a nečakajte na ďalšiu eh, katastrofu. Ďakujem pekne, pán Žilen. A teraz na 1,5 minúty, pán Kašman. Ďakujem, pán predseda musím povedať, že sú ľudia, ktorí robia a sú ľudia, ktorí o tom hovoria. A preto chcem poblahožovať eh, Rade komisie a vysokej zástupky nieku krokom, ktoré eh, urobili. Nič z toho sa nedalo predvídať. Pozeráme sa na niečo, čo bolo nepredstaviteľné. A ja si myslím, že to boli lacné triky a výčitky proti členským štátom komisie a vysokej predstaviteľky, pretože je to teraz v amerických rukách, že vás zachránia z trosiek a že poviete si, otočíte hlavu a poviete nie neokolonializmus. To je ako útok na Haiti. Predsa my hovoríme o živote týchto ľudí a o zlepšení ich života. Hambite sa, že to tu nás sa takto tvárite. Dajme radšej šancu koordinácii aký pomoc je lepšia v rukoch Američanov. Dajme Američanov, zachráni to životy. Zabudnime na politickú retoriku. Gratulujeme za to, že ste poskytli tieto prostriedky. Gratulujem pani Baronka, že sa nehráte tu na herečku a nerobíte divadlo a neobťažujete letecký priestor, aby ste išli na Haiti a ukázali, že ste tam. Čo by to pomohlo? Nič, nič. A preto sa hnevám na v mene tých, ktorí chcú zachraňovať. Koordinujme sa s Američanmi. E, kopnime OSN do zadku, aby začali konať, aby poskytli pomoc a nerobme z tohto politickú átku. Na 1,5 minúty má slovo kolega, kolegyňa, pardon, Thun un Hohenstein. Panie przewodniczący, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rada podporila to, čo povedal práve pán Žuva. Humanitárna pomoc nie je dostatočne koordinovaná. Ale nechcela by som hovoriť iba o tejto humanitárnej pomoci. Rada by som hovorila aj o technickej a štruktúrálnej pomoci a tiež pomoci zameranej na rozvoj. Nedala sa predvídať táto katastrofa, ale vedeli sme, v akej hroznej situácii bolo Haiti a žiaľ bolo zasiahnuté ešte aj takou tra- tragédiou. Vedeli sme o tom, aká je politická situácia na Haiti, ako zle fungujú štruktúry tejto krajiny. A iste, bolo by to lepšie, keby sme boli schopní lepšie organizovať našu pomoc ešte v predstihu, pred e, zásahom bolo by jednoduchšie využiť teraz takúto pripravenú pomoc. Ušetrilo by nám to mnoho tisícov ľudských životov. Pani vysoká predstaviteľka Aštonová, keď pracujete na rade, plánujete pripraviť nejaké konkrétne opatrenia a plány na to, aby sa zabezpečila lepšia koordinácia jednotlivých členských štátov aby sme zabezpečili, e, že tretie krajiny budú skutočne využívať e, všetku pomoc, ktorú dokážeme poskytnúť. E, prebehne nejaká výmena najlepších postupov v tomto smere, pretože v niektorých krajinách už sú skúsenosti v tejto oblasti. Niektoré krajiny sú schopné poskytovať veľmi účinnú a rýchlu pomoc a bolo by veľmi prínosné, keby tieto krajiny mohli začať takýto systém organizovanej pomoci. Máme veľmi silnú európsku politickú oblasť a bolo by vhodné, keby sme ju orientovali aj na túto oblasť pomoci. E, čo sa týka humanitárnej pomoci, by to bolo rozhodne prínosné a lepšie by sme mohli využívať túto pomoc v prípade tra- tragédií. Ďakujem pekne teraz, pán Sasoli. Grazie, mm, pán, ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, je to obrovská tragédia, ktorá e, zasiahla Haiti, potrebuje okamžitú reakciu a boli e, vykonané rôzne e, činnosti v rámci e, prvej pomoci zo strany členských štátov, aj keď tu bola dosť veľká konkurencia medzi jednotlivými európskymi krajinami. EÚ so svojou vysokou predstaviteľkou by mala byť na tej úrovni, aby zabezpečila pomoc týmto obyvateľstvom, ktorá bola zasiahnutá zemetrasením, pretože ide o najchudobnejšiu krajinu západnej pologe 36 obyvateľstva e, žije pod prahom chudoby a 40 e, e, je v absolútnej chudobe. Čiže preto potrebujeme aj sa zamerať na mladistvých, na deti, ktoré zostali bez rodiny, bez ochrany, bez štátu. A preto chcem vyzvať vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku, aby zohľadnila také činnosti, ktoré by boli zacielané práve na hajské deti do 10 rokov, aby boli prijaté a ochraňanové európskymi štátmi Európa. Pani Ashton môže ich prijať a, a ponúknuť im adekvátne životné podmienky na určité obdobie, s tým, že sa bude očakávať, kedy, ako sa zlepšia adekvátne podmienky v ich vlasti. Toto všetko môže byť zabezpečené. Toto všetko môže byť jednoduché pre, zo strany členských štátov. Bolo by to správny spôsob, ako reagovať na Eh, eh, túto situáciu. Bolo by to solidárne a, a takisto odľahčiť bremeno, ktoré sú, je teraz na pleciach eh, detí. No, hovoríme o deťoch a to je vlastne ten najbohatší náš zdroj, najbohatší poklad, ktorý musíme ochraňovať. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz na 1,5 minúty pani Andrikiene. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za posledné dni došlo k mnohým stiažnostiam, ktoré boli namierené na neúčinnosť nedostatočne rýchlu reakciu na túto krízu na Haiti. E, mnohí hovoria o zvýšení nebezpečnosti a o zúfalstve ľudí, ktorí e, prežili a majú nedostatok potravy na oblečenia. Je potrebné vyriešiť tieto problémy čo najskôr, avšak e, mali by sme zablahoželať E, tým medzinárodným aktérom, ktorí zareagovali tak, okam, tak rýchlo. Boli to vlády, mimovládne organizácie, ale aj jednotlivci z celého sveta, ktorí poskytli pomoc. Európska únia bola medzi tými, ktorí vyslovili súcit s ľuďmi z Haiti. Mnohí kritizovali Eh, údajne príliš pomalú reakciu Európskej únie na túto krízu. Dokonca aj dnes kritizujú, ale Európska únia sa netýka len rozhodnutí v Bruseli národnej vlády. Už vyslali tisíce ľudí na pomoc ľuďom v Haiti a vyčlenili eh, mnoho miliónov eur v humanitárnej pomoci mali by sme sa sústredovať skôr na strednodobé a dlhodobé formy pomoci a pomoci zameranej na znovu vybudovanie krajiny a vybudovanie infraštruktúry, škôl a nemocníc. Je potrebné, aby Európska únia fungovala ako zastrečujúci orgán, ktorý bude koordinovať pomoc prísľub, ktorý e, nedávno sformulovala komisia členské štáty, vyčleniť e, takmer pol miliardy eur je celkom iste významným krokom na tejto ceste a mali by sme ho všetci podporiť. Ďakujem. Kolega. Um... No, ďakujem pekne a teraz na 1,5 minúty pána Guerrero Salom. Ďakujem pekne, pán predseda. E, poprvé e, e, chcem vyjadriť veľkú sústrasť ako aj solidaritu hajskému ľudu, ktorý bol zasiahnutý touto obrovskou katastrofou. My Európska únia, eh, nie sme vojenskou veľmocou, ani ňou nechceme byť, ale sme veľmoc svetová eh, kvôli nášmu sociálnemu modelu a sme takisto eh, veľmoc v tejto oblasti a chceme ňou byť aj v rámci našej politiky trvalého udržateľného rozvoja a humanitárnej pomoci. V súčasnosti Haiti alebo haitská katastrofa je veľkou výzvou pre nové inštitúcie, ktoré vznikli na báze Lisabonskej zmluvy. Teraz je tá správna chvíľa pre humanitárnu pomoc, ale už čoskoro eh, príde chvíľa rekonštrukcie, eh, impulzu k eh, rozvoju, ako aj pomoc pre inštitucionálnosť a verejné orgány. A musíme reagovať jednohlasne, pretože to od nás očakáva haitské obyvateľstvo. Musíme reagovať Eh, zo strany mandátov eh, vysokého predstaviteľov, ako aj zo strany komisárov pre humanitárnu pomoc a pre eh, rozvoj. Prečo? Prečo musíme koordinovať a reagovať spoločne, aby sme zlepšili túto pomoc a lepšie ju koordinovali, aby sme boli účinnejší v tejto našej pomoci, aby sme mali jednotný európsky hlas, ktorý by bol jasne identifikovateľný na svete, pretože svet to od nás očakáva práve v tejto chvíli podporu tejto humanitárnej krízy impuls k rozvoju e, v súčasnosti to je Haiti, ale v budúcnosti to môže byť akákoľvek katastrofa, ktorá sa odohrá e, hoci kde na svete. Ďakujem pekne, Enrique. A teraz na 1,5 minúty máme e, slovo pán Higgins. You, Ďakujem, pán predseda. Jedna z najchudobnejších krajín sveta za 15 sekúnd zničená obeď zlej vlády, diktátorstva a korupcie. 50 tisíc ľudí mŕtvych, tisícky chýbajú, 3 milióny bez obydlia. Reakcia USA je chválihodná, OSN menej, ale súhlasím s tým, čo tu ja, pán Kešme, nechcem byť politicky, využiť túto situáciu. My musíme byť, e, ale rýchli v našich reakciách. Zostali sme v zadnej vlne za USA, hovoríme o potrebe vody, liekov, e, prístrežkov a podobne. To, čo ale Haiti potre- to príde, ale čo Haiti potrebuje na to, aby zvládla túto krízu, je funkčná demokracia. A jednoducho musíme merať e, pomoc a rekonstrukciu na roky a nie na týždne, mesiace. Ako opakujeme, ako náhle zmizne Haiti z televíznych obrazoviek po týždni, dvoch, troch, to nebude téma číslo jedna a odíde z mysli ľudí pretože v 2008 roku Haiti zasiahli dva hurikány, zostala tam tiež chudoba a zničenie. Vtedy vedo, svetoví vocia slúbili 600 miliónov eh, eur, ale dostala Haiti len 40 miliónov. Takže my vlastne musíme znovu pracovať na obnove a povstaní Haiti a treba to riadiť eh, správnym riadnym spôsobom ale dôležité je, že musíme mať dobrú stratégiu, aby sa z Haiti stala hrdá, nezávislá a demokratická krajina, ktorý má byť, pretože takou krajinou nebola. Ďakujem, pán predseda. Teraz na 1,5 minúty má slovo pán Roberto Gualtieri. Ďakujem. Humanitárna katastrofa bez porovnania na Haiti sa hlboko nás dotkla. A Európu e, dostala do toho, aby e, sa čo najviac snažila e, na základe svojich nástrojov pomôcť Haiti. Všetky finančné nástroje boli využité za posledné hodiny, za posledné dni, čo nás vedie ku úvahe o ďalších aspektoch európskej reakcie na krízu možno by sme sa mali eh, obávať eh, práve samotnej eh, podstaty, tak ako to hovorila vysoká predstaviteľka. Možno, že jasne sa teraz ukázala centrálna úloha OSN, ktorá nestačí, či ide o civilnú ochranu alebo o bezpečnosť, a ktorá vlastne vylúčuje samostatnú funkciu CEDP. A je tu dôležitá úloha koordinácie, ktorá zostáva ústrednou. Eh, tu chcem pripomenúť, eh, pán Žuven, že táto koordinácia tu je eh, je vykonávané na základe EMC pri civilnej ochrane a takisto je vykonávaná v, eh, na mieste, pokiaľ ide o bezpečnosť. A táto práca eh, je napríklad eh, pokrytá za vyslatím policajných jednotiek. Je veľmi dôležité pochopiť vysoko, pani vysoko predstaviteľka a zastupcovia komisie, ako konkrétne IMC reaguje pred takouto situáciou pri takýchto úlohách, ako funguje ich koordinácia, ich nástroje a ich zdroje, keby boli teda adekvátne. Toto všetko nás vedie k úvahe, ktorú by sme mali započať následne o adekvátnosti týchto nástrojov, o, e, vlastných kapacitách, avšak teraz nie je čas na túto diskusiu, teraz je čas na našu podporu, na e, našu reakciu e, na vysokej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz prejdeme k postupu KHDI. Pán Berg na jednu minútu. Iba to ono máš Κύριος Σβέρ, Ehm, pán Zver, prepačte, trochu som skomalil vaše meno, hovorí pán predsedajúci. Spoštovaný gospod predsedajúci, spoštovaná gospa Eštonová. Pán predseda, páni poslanci, vážená pani Eštonová, chcem e, vyjadriť tiež svoj súcit obetiam nešťastia na Haiti a chcem zablahoželať Európskej komisii a ostatným inštitúciám za dobrú reakciu ale súčasne si kladiem otázku, že či bola táto reakcia dostatočne rýchla a či by nebolo lepšie, keby vysoká zástupkyňa bola pritomná e, na mieste, bol by to dôležité z viacerých aspektov. Súhlasím s tými, ktorí si myslia, že prítomnosť vojakov by mohla naznačiť alebo naznačovať koloniálny prístup, postoj, ale je to neférové takto hovoriť, nespravodlivé. Na medzinárodnej prísľubovej konferencii musíme hovoriť o dlhodobých opatreniach, o tom, ako znovu vybudovať, obnoviť inštitúcie štátu a zabezpečiť ich fungovanie. To, čo musí byť v čele záujmu, sú inštitúcie z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, pretože to sú inštitúcie, ktoré prinesú lepšiu stabilitu do Haiti a urobia z neho lepší štát, než bol doteraz. Ďakujem kolegovi a budem veľmi prísny v, po, v čase na catch the eye. Keď, mám na, keď poviem minúta, tak mám na mysli minútu. Teraz pani Muniz. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela zdôrazniť dôležitosť e, Európskej únie v rámci humanitárnej pomoci, ako okamžite poskytla prvú pomoc, takisto aj dlhodobú e, pomoc pre rekonštrukciu e, tejto krajiny opierajúca o miestne orgány a haitskú vládu, ktoré sa nachádzajú teraz vo veľmi citlivej a ošemetnej situácie a takisto sa rátame s eh, eh, mimovládnymi miestnymi organizáciami. A chcem takisto eh, uznať rýchlu reakciu špeciálskeho predsedníctva, tak pokiaľ ide o koordináciu pomoci, takisto aj ako poskytnutie k dispozícii všetkých finančných prostriedkov EÚ. Španielsko je krajina, ktorá je najväčším donátorom, pomocom, pom- donátorom takej, takejto pomoci nielen v Haiti, ale hlavne v oblasti Latinskej Ameriky. Dnes, Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Desarnans. Ďakujem pekne, pani Ashton. Hm, politika to sú najprv symboly a myslím, že by ste nemali byť tu, ale na Haiti. A myslím, že by ste e, sa nemali odobrať do USA, ale na Haiti. A mám taký pocit, a hovorím to s veľkým smútkom v srdci, pretože mám pocit, že vy ste nepochopili uh, toto, túto situáciu a neprijali ste uh, dostatočné nástroje, pretože nikdy Európa nebola tak neprítomná. My sme najväčšími donátormi, ale neexistujeme. A mám ďalší pocit, že čím viacej sa snažíme e, niekoho nominovať a vytvárame rôzne funkcie a rôzne tituly, e, oveľa menej existujeme a toto e, by sme mali spochybniť. Koľko katastrof budeme potrebovať ešte na to, aby vedúci predstavitelia EU konečne pochopili, že majú byť na úrovni svojej zodpovednosti. Máme tu správu od roku 2006 Mišela Barniera. Čo čakáme? Na čo čakáme, aby sme prijali tento návrh a aby sme ho naozaj konečne riadne aplikovali? To. A teraz pán Nikolson, minúta. Pán predseda, Zaznelo tu mnoho slov, aj slov súcitu s obeťami, obyvateľmi Haiti. Zazneli tu aj slova na adresu OSN a inštitúcií, ale to, čo potrebuje, je dobré, silné, koordinované úsilie a nič, nič by nemalo tomuto brániť. Vítam záväzok, ktorý sme si v Európe dali voči obyvateľom Haiti a ja dúfam, že ho dodržíme, pretože naozaj je pravda to, keď sa hovoríme, čo sa stane o dva týždne, keď táto téma už nebude v médiách. To je dôležité. A my vidíme potrebu znovu vybudovať Haiti ale najdôležitejšie teraz je, aby pomoc prišla k tým, ktorí trpia. Tí ľudia, ktorí sú zranení, tí potrebujú pomoc. Pán predseda, chcem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal pán Cashman predtým. Je to príliš dôležitá vec na to, aby sme sa snažili z toho vytlcť politický kapitál. A teraz pán Janes, minúta. Janes. Gracias, presidente. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Len jedna sekunda na to, aby som povedal, eh, že chcem zablahoželať vysokej predstaviteľke Rade komisie ako aj e, španielskému predsedníctvu Európskej únie za rýchlu, koordinovanú pomoc, za ich snahu, ktorú vykonali od prvej chvíle. E, možno, že e, tam nebolo mediálne echo, ktoré môžu mať severoamerické lode, keď prišli na ostrov. Ale podľa môjho úsudku to bola veľmi rýchla reakcia a veľmi účinná. Chcem povedať eh, jednu vec, ktorá nebola spomenutá v celej diskusii. Eh, osoby, eh, ktoré boli zachránené v, za prvých 72 hodín z týchto súčin, boli zachránené práve európskymi zachránármi, ktorí boli zastúpení z jednotlivých členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Rís, minúta. Pani joly už povedal pán predseda, že sú to veľké okolnosti, veľmi ošemetné, kde už nemôžeme hovoriť o číslach, pretože dva milióny utečencov, oveľa viac ako 100, 200 tisíc eh, mŕtvych, krajina, ktorá je skoro vymazaná z mapy. Eh, teraz sa exhumujú poslední eh, mm, mŕtvi, nachádzajú sa poslední živí. Snažíme sa teraz uzdravovať a obnovovať túto krajinu. Každá krajina veľmi rýchlo sa snažila na základe svojich prostriedkov, svojim vybavením umením zareagovať a svojou štedrosťou. E, myslím, že to je úžasné, ale všetko to bola národná pomoc. Európa musí teraz okamžite e, sa posilniť a mnohí e, tu v parlamente už niekoľko rokov bojujeme za to, aby bola implementovaná akási európska Mechanizmus Európy v oblasti civilnej ochrany v nezávislosti na farbu pleti mali by sme mať spoločnú stratégiu, ktorá už začala eh, Guy Verhofstadtom, eh, bola spustená v roku 2003-2006, to zopakoval Michel Barnier. Eh, nejde teraz o národnosť, ide o, teda, o to, aby sme spoločne mohli zareagovať a aby sme boli spoločne pripravení. E teraz pani Jakonsári, vážený pán predsedajúci, podľa mňa je vynimočné, že teraz sa tu hovorilo o viditeľnosti a o motívoch krajín, pretože teraz potrebujeme pomôcť. A podľa mňa je veľmi tragické, že aj teraz sú v tých sutinách ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť. A všetko, čo bude v našich silách, musíme urobiť. Keď Európska únia a jej zahraničná bezpečnostná politika, vrátanie politika obrany bola vytvorená, vo Fínsku mi bolo povedané, že jednotky eh, pre krízové riadenie boli tiež eh, zriadené pre prípad prírodnej katastrofy a tieto jednotky by mali pomôcť, keď dôjde na svete alebo aj v Európe k takejto prírodnej katastrofe. Teraz eh, však tieto jednotky krízového zásahu e, sú nečinné a v celej Európe nerobia nič, nemajú čo robiť. E, Isté, že je dobré, že v Európe nie sú žiadne, žiadne krízy, ale čo im bráni v tom, aby práve tieto jednotky v prípade pomoci zasiahli aj mimo Európskej únie? E, Našim posledným rečníkom v tejto spontánnej časti rozpravy je pán Barnikitis. O kýž Balkitis je sa, že tu nie je pán Balkitis, pán Balčitis. Áno, pán. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani vysoká predstaviteľka Štedová, vážený pán komisár, okamžite po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, žiaľ, máme dočinenia s takouto katastrofou, ktorá je bezprecedentná a musíme v takejto situácii Eh, nájsť osobu, ktorá bude mať na starosti práve úrad eh, vysokého predstaviteľa bude riešiť takéto úlohy. Hovoríme o istých eh, nedostatkoch. Vieme, že v budúcnosti potrebujeme lepšie vyškolené a pripravené jednotky EÚ aj OSN, ktoré budú schopné zareagovať v takýchto záchranných operáciách. Ale aj tak si myslím, že náš najväčší prínos je v tej pomoci, ku ktorej sme sa zaviazali. Musíme sa snažiť pomôcť tým, ktorí potrebujú našu pomoc a to čo najskôr. Mali by sme poskytnúť financie na e, rekonštrukciu Haiti. Mali by sme zareagovať na túto situáciu čo najskôr. Ďakujem. Pani e, Aštenová, nech sa páči. Uh, Pán predseda, ďakujem a tak ako som začala, chcem zopakovať, že ja som prišla sem, lebo som vás chcela počuť a ja chápem vašu frustráciu, ktorú máte, vážení poslanci. Sú naozaj veci, ktoré by sa boli dali spraviť lepšie. Vážení poslanci sa pýtali na otázku koordinácie. Bez pochyby je však jasné, že Amerika je bližšie a má kapacitu rýchlo mobilizovať, že tie obrazy, ktoré vidíte v televízii, sú obrazy pomoci z Ameriky. A to, že my tak úzko spolupracujeme s USA, je tiež dôležitou súčasťou toho, čo robíme teraz a v budúcnosti. A taktiež nemôžno pochybovať o tom, že keď ma v noci zobudili, aby mi povedali o zemetrasení, že sme mobilizovali čo najrychlejšie našich ľudí, ako sme mohli. 21 členských štátov bolo mobilizovaných na to, aby reagovalo. My sme pracovali v komisii aj v rade, stretli sme sa prvýkrát. Chcem len povedať, 8 e, dní potom, ako som bola na hearingu. Čiže my sme poskytli rôznu pomoc, zdravotné týmy, e, e, polné nemocnice, čističky vody a podobné. Toto sme všetko vyslali čo najrychlejšie a gratulujem členským štátom, že to spravili a gratulujem aj tým pracovníkom, ktorí neustále pracujú deň a noc na tom, aby toto úsilie dokázali zmobilizovať. Vážení poslanci, veľmi skoro som sa pýtala OSN, ktorí sú tam v teréne, ako aj generálneho tajomníka OSN, kde najlepšie pomôžem. A povedali mi veľmi jasne, že keby som tam prišla, nič nepomôžem, ale zoberiem veľmi potrebné miesto, ktoré je potrebné pre iné lietadlá, ktoré prídu s naozajstnou pomocou. Ja nie som lekár, ja nedokážem nájsť zatarasených ľudí. Mojou úlohou je koordinovať, mojou úlohou je hovoriť so skupinou priateľov Haiti, koordinovať z USA, aby sme mali istotu, že maximálne pracujeme na úsilí. Taktiež e, medzi mimovládnym organizáciám a ľuďom v teréne. Tá devastácia, ktorá je v teréne, má veľký dopad, obrovský dopad na OSN, ktoré stratili mnoho pracovníkov v tejto oblasti na mimovládne organizácie, ktoré nedokázali rýchlo reagovať, jednoducho preto, že ich pracovníci zahynuli. A keď ste sa pozerali na správy, tak ako my, ľudia sú zúfali a hľadajú pomoc a pýtajú sa, kde je tá pomoc, ale dostať tam tú pomoc za týchto okolností bolo mimoriadne ťažké a ľudia pracovali neúnavne na tom, aby sa pomoc dostavila. A teraz si idú ľahšie, pomoc prichádza, ale neváhajte ani chvíľu a nepodceňujte, aká vážna a ťažká je situácia v teréne. Či to fungovalo dobre? Áno. Som spokojná? Nie. Ja keď som začala svoj prvý týždeň v tejto práci, prezentácii som vám jasne povedala, že počujem, čo hovoríte, počujem vašu frustráciu, rozumiem jej a máte pravdu, keď ma kritizujete za to, že to nie je také dobré, ako by to mohlo byť v budúcnosti. Máte pravdu. Malo, musí sa to stať lepšie. A to, čo ja musím urobiť, je pozrieť sa na to, čo sa stalo, zobrať si z toho poučenie, aby v budúcnosti sme sa vyhli takýmto chybám. Ale nechcem odvolať nič z toho, čo som povedala na adresu tej obrovskej práce, ktorú deň čo deň, hodinu čo hodinu odvádzajú ľudia. Pokiaľ pokiaľ ide o dlhodobé ciele, tak musím povedať, že máte pravdu, keď kamery zmiznú, my tam musíme byť, my tam musíme byť fyzicky, musíme tam byť aj z hľadiska pomoci, ktorú môžeme dať, naozaj treba hovoriť aj o otázke dlhu v tomto kontexte. To, čo sa bude robiť, treba robiť v partnerstve s Haitenmi a s rešpektom voči ním. Uvedomím si význam infraštruktúry a obnovy a súhlasím, že musíme zabezpečiť, že úloha OSN je viditeľná a musíme sa postarať o to, aby ju dokázali dobre splniť. A preto idem do USA, aby som sa stretla s ministerkou zahraničných vecí pani Clintonovou, ale pôjdem aj do OSN, aby som hovorila s generálnym tajomníkom a kľúčovými ľuďmi o tom, čo môžeme spraviť teraz preto, aby sme sa pripravili na budúcnosť spolu, pretože to bude veľmi dôležité. A dovolte, aby som na záver povedala niečo o skutočnej situácii. Ako vážení poslanci povedali, je to krajina, kde vyše 70 e, obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. A je veľmi dôležité, ako ste povedali, aby deti, siroty, najmä siroty, dostali primeranú starostlivosť aj v nadchádzajúcich rokoch. Chcem vám povedať niečo na záver o infraštruktúre. Nemocnice, elektrika, cesty, voda, E, prístavy a letiská sú veľmi poškodené. Hlavné úradné budovy, prezidentský palác, parlament, ministerstvo financií, spravodlivosti, plánovania vnútra sú úplne zničené mnoho vysokých štátnych zamestnancov chýba. Kapacita, proste hajská vláda nefunguje. Ako sme povedali, je to už jedna z najchudobnejších krajín na svete v súčasnosti. A keďže potrebujeme vybudovať infraštruktúru, zdieľam váš záväzok, aby sme to aj naozaj spravili. Ďakujem pekne. A našim posledným rečníkom je pán komisár de Gucht. Vážený pán predsedajúci. Monsieur Jarik, qui demande... By som chcel uh, vám hovoriť eh, o zabezpečení potranovej uh, eh, pomoci, uh, ktorá uh, je um, prvou reakciou Európskej únie z rôznych dôvodov. Európska komisia z týchto dôvodov chcela v regióne nakúpiť potraviny namiesto toho, aby ich e, no, doviezla z iných krajín. Po druhé. Ďalej, pokiaľ ide o problematiku koordinácie a civilnej ochrany, e, rád by som v tejto súvislosti videl niekoľko vecí. Civilná ochrana je v kompetencii členských štátov a všetká otázka koordinácie e, musí vychádzať práve z tohto základu. A to navrhla aj správa Barnier, ale ešte nie je uzavretá. Je to však v kompetencii členských štátov e, a nie v, kompetencii komisie. Po druhé, pokiaľ ide o civilnú ochranu a koordináciu od tsunami v roku 2004 e, Európsky mechanizmus za civilnú ochranu e, vzrástol a je o mnoho efektívnejší. Isté, že cvičenia nikdy nedokážu odzrkadliť eh, účinnosť takejto koordinácie a pomoci, ako je to v prípadoch eh, takejto katastrofy. Žiaľ, v takejto kríze eh, členské štáty využívajú tento nástroj civilnej ochrany a snažia sa koordinovať svoju pomoc s pomocou EÚ ako celku. Ďalej nezabúdajme na to, že v tejto druhej Barosovej komisii humanitárna pomoc a civilná ochrana boli skombinované do jedného jediného portfólia. To je podľa mňa veľmi prínosné. A okrem toho máme teraz funkciu vysokého predstaviteľa, ktorá má dvojitú funkciu a v minulosti sme boli svedkami toho, že v prípade koordinácie to nefunguje len v rámci komisie a k tomu sa ešte vrátim, ale niekedy aj medzi členskými štátmi a medzi inštitúciami Európskej únie a medzi komisiou a radou. Práve cieľom zredenia takejto funkcie bolo, aby rada a komisia dokázali fungovať efektívnejšie. Myslím si, že sa to prejavilo v tejto konkrétnej kríze, ktorá dokázala, že sme dosiahli pokrok. No a ešte by som rád uviedol, ešte som trochu smutný z niektorých vyjadrení, niektorých poslancov, aj keď mal by som to brať vecne. Myslím si, že sme neocenili dostatočne všetkých našich ľudí, ktorí od počiatku pracujú neustále, neprestane, cez víkendy, v nociach, snažia sa nachádzať akékoľvek formy pomoci, pracujú skutočne neuveriteľne úsilne, usilovne, snažia sa poskytovať pomoc priamo v teréne a tým ľuďom, ktorí boli najviac postihnutí týmto zemetrasením. Teda prosím, uvedomte si, že ide tu o rozsiahlú katastrofu, ktorá sa nedá predvídať, na ktorú musíme zareagovať až vtedy, keď skutočne udrie a musíme až vtedy prejaviť, že sme schopní zorganizovať našu pomoc čo najrychlejšie. Ja si myslím, že komisia toto bola schopná dokázať. Myslím si, že členské štáty okamžite a veľmi intenzívne e, podporili našu pomoc a nemali by sme ich až tak kritizovať za ich úsilie. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali ku koncu našej rozpravy. Hlasovanie o návrhu uznesení, uznesenia prejde, prebehne vo februári na prvej plenárnej schôdzi vo februári. Ďalším bodom je vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedničky komisie k situácii v Iráne. E, skutočne postupujeme veľmi rýchlo, ako vidíte, pani Baronka Aštenová.